Prichádza pán predsede. vážne dámy, vážne páni. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Vážené dámy a páni, dnes večer zomrel náš dlhodobý kolega eh, Wilfried Machtens, pán Machtens, ktorý sa 19. apríl 30. roka bol eh, predsedom eh, ľudovej strany. Pán kolega mal dlhú politickú kariéru v Belgicku, dlhú politickú kariéru na celoeurópskej úrovni aj tu v Európskom parlamente pán kolega Markins od 97. do 92. roku s krátkými eh, predstavkami mm, eh, premiérom Belgicka, pán kolega od 49. do 99. roku bol šéfom EPP eh, e v Európskom parlamente. Wilfried Martins, bol e, presvedčeným Európanom svoj celopolitický e, život e, venoval e, politickej integrácii. Bol vynikajúcim zástupcom spoločnosti Benelux, ktorého založenie bolo súčasťou procesu založenia Európskeho spoločenstva. Jeho príspevok k integrácii Európy nemôžeme poceniť. Pán Matens bol človekom, ktorý bol hlboko presvedčeným katolikom on chápal sociálne učenie e, katolicizmu, bol vynikajúcim e, politikom kresťansko-demokratického hnutia v Európe. E, pre ňoho predovšetkým bol dôležitý príspevok národných štátov, ktorý musí spočívať v tom, že máme prekonať rozdiely na našom kontinente, musíme spolupracovať v prospech štátov a národov, a to cez hranične E, stále e, dostávali e, sme od neho posolstvo o tom, že spoločne Európa bude silná. Keď hovoríme o tolerancii, respekte demokracie a E, e, schopnosti e, uznávať práva cudzích ľudí a vlastné práva. Potom Európa bude napredovať a spolu s ním sme stratili vedúceho mm, politického predstaviteľa nielen Belgického kráľovstva, ale Európska únia stratila veľkého Európana Chcel by som vás požiadať, aby ste na jeho pamätku eh, sa postavili. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Ma Vy ste sa postavili na jeho pamätku. Ďakujem vám veľmi pekne. Vážne kolegyne a kolegovia, veľmi ma teší a je pre mňa veľkou cťou, dámy a páni, čo vám môžem oznámiť, že konferencia predsedníctvo jednoznačne